sa takisto snažiť, eh, aby eh, fanatici eh, sa neprisadzovali na úkor všetkých ostatných. Fanatici si myslia niekedy, že oni jediní majú monopol na pravdu, ale nebolo by dobré, aby začali kontrolovať celú diskusiu. My sme to zažili v 20. storočí, kedy sme mali komunizmus a rôzne iné izmy pozor, aby sme e, nemali ako ďalšiu e, e, ideológiu klimatický katastrofizmus. Pán Kokalis, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedujúca. Ja trošku nesúhlasím s nadpisom. Samozrejme, je to núdza, je to núdzový stav, je to závažná, neočakávaná situácia, ktorá si vyžaduje okamžitú reakciu, ale nie je to len klimatická kríza, je to ľudská katastrofa, ktorá ovplyvňuje celé komunity, ktorá narúša potravinové reťazce, um, potravinové vzorce, tak povediac, vytvára, vytvára to klimatických utečencov. Je to extrémny fenomén a preto musíme okamžite začať konať. A v tejto núdzovej e, situácii Európa môže byť lídrom, na rozdiel o, od krízy, o ktorej sme hovorili ráno, Turecko, Kurdistan. V tejto kríze môžeme ponúknuť viac, my sme lídrom v tejto situácii a chceme naďalej byť týmto lídrom globálne. Do jary v tomto parlamente sa očakáva, že sa schválí spravodlivý e, európsky zelený díl, zelená dohoda, Potrebujeme teda rozsiahlu platformu novej legislatívy a regulácie, akčný plán, ktorý zabezpečí klimatickú neutralitu do roku 2050. Zároveň sa vytvoria milióny pracovných miest a takisto ušetríme bilióny za e, fosílne paliva, ktoré teraz importujeme. E, nie je to o tom, že by sa strácali pracovné miesta. Nie, vzniknú nové veci a teda je na nás, aby sme začali konať proti e, tejto krízovej situácii. Ďakujem a teraz na minútu a pol pán Korau. Ďakujem. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, teraz alebo nikdy. Klimatické zmeny už nie sú iba teoretickou diskusiou vedcov. Je to realita. Ak ju nebudeme rezolutne okamžite riešiť, bude mať uh, zničujúce dopady na planétu a na životy súčasných aj budúcich generácií. Všetci musíme pochopiť, že toto už nie je spojené len s nejakými ideológiami. Je to totálna záležitosť, je to najväčšie nebezpečenstvo, aké kedy ľudstvo ohrozovalo. Kolegyne, kolegovia, chcem jasne povedať, ako si predstavujem konkrétne návrhy novej Európskej komisie. Poprvé, je potrebné ekologizačné politiky a náklady vylúčiť z výpočtov deficitov podľa stabilizačného paktu ehm, inak budú mať členské štáty zviazané ruky. Po druhé, musíme úplne zastaviť investície do fosílnych palív a po tretie musíme byť oveľa ambicioznejší, pokiaľ ide o ciele. Musíme sa snažiť o 65-percentné zníženie emisí skleníkových plynov do roku 2030. Kolegyne, kolegovia, budúce generácie nás budú posudzovať podľa toho, ako za, zaobchádzame teraz s planétou. A ten ten rozsudok nad nami bude veľmi tvrdý. Musíme začať konkrétne konať teraz. Pani Todd, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, pán komisár, chcel by som, chcela by som povedať, že globálne otepľovanie je veľmi dôležitá otázka, na ktorú musíme okamžite reagovať. Existujú fakty, ktoré dokazujú, že ešte nie je príliš neskoro to celé zbrzdiť a preto musíme konať uváženie. Európska únia musí členské štáty a ich výdavky podporovať aj finančne. Cieľom je, aby sme do roku 2050 mali klimaticky neutrálne hospodárstvo v EÚ. Získavanie energie v Maďarsku e, v roku 2030 by mohlo byť e, už na 90 klimaticky neutrálne. Posúdenie vplyvov ukázalo, že asi 150 miliárd bude stáť v Maďarsku dosiahnutie tejto klimatickej neutrality. Toto musí EÚ si stanoviť ako prioritu. A takisto Zároveň musíme dbať na to, aby sme nestratili konkurencieschopnosť. To musí byť súčasťou týchto klimatických cieľov. V budúcnosti jednoznačne potrebujeme riešenie, aby sme mohli e, financovať klimatickú neutralitu vyvolané náklady. A zároveň európsky, európske subjekty musia ostať konkurencieschopné. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bulman na jednu, minu- jednu minútu frau präsidentin werte kolleginnen und kollegen! Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, New Yorkské posolstvo bolo jasné. Klimatický summit je teraz uh, zapísaný, tak povediac, do nášho rodokmeňa. Pán Oettinger, ja by som to tak rád videl, že sme na správnej ceste, ale realita je iná. My zaostávame. Zaostávame ešte stovky kilometrov za tým, čo máme dosiahnuť. Ako Európska únia musíme konečne začať pracovať realisticky eh, vo všetkých politických oblastiach, či ide o rozvojovú politiku, zahraničnú politiku alebo obchodnú politiku. A ja čakám na nejaké posolstvo, nejaký signál od vás. To musíte ešte vy urobiť, kým príde nová komisia. Komisia právom popísala scenár 1 niekde, e, teda scenár, kde bude udržateľnosť e, záväzkom pre všetky politické oblasti. Ale ja som od novej predsedničky komisie ešte nepočul, že to berie ako záväzok, teda záväzný scenár číslo 1, trvalá udržateľnosť všetkých politik. Že toto bude kompasom novej komisie. Ešte som to nepočul, ale my chceme nejaké potvrdenie, že to tak bude. A vy v tom prechodnom období k novej komisii by ste mohli nám dať jednoznačnú odpoveď. Mňa by to veľmi potešilo. Ďakujem. Pani Rís, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Summit OSN o klíme v New Yorku iba 66, e, e, iba 66 e, štátov, ktorý, ktoré produkujú 7 emisí, sa zaviazalo robiť viac, väčšie úsilie, ale väčšina štátov, tí najväčší znečisťovateľia sa zatiaľ k ničomu nezaviazali. Takže takto je to, keď sa na to pozrieme triezvo. V Európe nám slúbili Green Deal. Tisíc miliard eur na 10 rokov majú byť investované do ekologickej transformácie a zásadnú úlohu má zohrávať Európska investičná banka. Dobre, e, je to pekné, ale e, ako vyzerajú tie ambície v ďalšom finančnom rámci do roku 2027. E, nám tam chýbajú dôkazy finančného charakteru, e, dôkazy týchto záväzkov. E, znečistenie ovplyvňuje naše zdravie, zhoršuje naše zdravie, zabíja viac ľudí ako tabak znečistenie je zodpovedné za 660 tisíc úmrtí ročne v Európskej únii. Takže e, zdravé životné prostredie to je právo európskych občanov a má to byť priorita novej e, komisie zároveň s e, prioritou klimatickej núdze. Teraz pán Holmgren, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Áno, sme tu v núdzovej situácii pokiaľ ide o e, oteplovanie planéty a stratu e, druhov. E, biodiverzita je dôležitá, potrebujeme ju, aby sme sa vôbec vedeli prispôsobiť klimatickým zmenám. A je to kríza, strata biodiverzity, ale zatiaľ sa nerieši ako kríza. Nárast o 1,1 stupňa Celzia a na celom svete o 0,5 stupňa Celzia. No už musíme si spočítať, čo to všetko znamená. Parížskú dohodu ešte sme schopní implementovať, ale to by znamenalo, že my, zvolení zástupcovia v Európskom parlamente v ďalších 5 rokoch, budeme musieť urobiť všetko, čo je v našich silách. A to si želajú aj mladí, ktorí demonstrujú na celom svete týchto 5 rokov je možno posledných 5, 5 rokov, ktoré máme na to, aby sme zmenili chod sveta. A to musíme robiť čo najrychlejšie. Thank, you very much for one minute, madam. Ďakujem pekne. Na jednu minútu o pani Piňo. Vážení kolegovia, ak sa máme tešiť z toho, že e, celá politická trieda v Európe sa zaujíma o ekológiu, musíme si uvedomiť, že toto je už dlhoročná reklama. E, to, že sme si uvedomili, že ekológia je dôležitá, e, to dodalo síl istým politickým hnutiam namiesto toho, aby sme sa správali environmentálne, odpovedali sme inak. Prijali sme k masy tzv. klimatických migrantov. Vieme, čo chcú predstavitelia Európy. Chcú vymeniť obyvateľstvo. Je to politické, ideologické a treba to zreformovať Treba riešiť environmentálnu urgentnú situáciu. Eh, mali by sme spochybniť všetky zmluvy o slobodnom o voľnom obchode. A to predchádza všetkým zásadným eh, eh, debatám. Po one minute. I na jednu minútu pani Višňovská. Bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja počúvam túto diskusiu, ale nepočula som ešte ani jedno slovo o špekulatívnom charaktere ETS v systéme obchodovania s emisiami. A od ľavice som nepočula nič o energetickej chudobe. 54 miliónov ľudí v Európe trpí energetickou chudobou. A dnes chcete hovoriť o iných oblastiach, chcete robiť reštrikciu niektorých politik ako poľnohospodárstva. E, chcete, aby aj oni potom trpeli energetickou chudobou, pretože vonku, mimo Európskej únie, sa, bude, sa budú vyrábať e, potraviny s antibiotikmi a, a inými látkami, E, ktoré my nechceme a preto potrebujeme e, nejakú vyváženú a rozumnú politiku, ktorá umožní aj určitý, e, určitú úroveň rozvoja členských štátov. A musíme akceptovať takisto aj právo členských štátov zvoliť si vlastný energetický mix. Potrebujeme politiku, ktorá umožní rôzne úrovne rozvoja tak aby sme mohli eh, zredukovať um, energetickú chudobu. Ďakujem a teraz pán Veles. 10 minút na samite sa hovorilo eh, teraz naposledy o priorite klimatickej akcie. Klimatický summit v New Yorku minulý mesiac mal posilniť klimatické opatrenia, ale ne, výsledok bol nulový. Veda hovorí jasne, ani jeden európsky klimatický a energetický cieľ nie je v súlade s Parížskou dohodou. Je to núdzová situácia, ktorá si vyžaduje núdzovú odpoveď. A ak to myslíme vážne s riešením klimatických víziev, tak potom treba prijať niektoré opatrenia okamžite a teraz. Je potrebné ukončiť okamžite dotovanie fosílnych palív. Takisto je treba zastaviť projekty v celej Európe, ktoré sa venujú skvapalnenému zemnému plynu v rámci projektu Shannon v e, Írsku. Je treba investovať do obnoviteľných energií. E, to sú základné kroky, e, pretože inak, ak to neurobíme, skončíme v Níli. Uh, um, a ak to neurobíme, tak budeme len popierať to, čo treba. Nebudeme si priznávať, e, čo treba urobiť. Pán Norbert Linz, e, kolegyne, kolegovia, klimatické zmeny sú <laughs> veľmi e, emocionálna téma. Vidíme to každý piatok, keď žiaci demonstrujú, ale otázkou nie je, že hm, či je treba urobiť niečo pre klímu. Otázkou je, čo treba urobiť a ako je dôležité, aby sme um, neočierňovali niektoré priemyselné sektory alebo niektoré konkrétne subjekty. Mali by sme podporiť potenciál uh, u každého, pretože celá spoločnosť uh, musí podporiť uh, ochranu klímy. Len tak môžeme niečo dosiahnuť. Príklad z poľnohospodárstva. Poľnohospodári sú už frustrovaní, že sa na nich vždy ukazuje prstom, že oni negatívne ovplyvňujú klímu protestujú všade v Európe. Včera mali protestu pre, pred parlamentom, ale zabúda sa často na to, že poľnohospodárstvo aj lesníctvo je obrovský sektor, ktorý má potenciál viazať CO2. Európske lesy e, viažu minimálne 10 našich emisí uhlíka a preto musíme e, zohľadňovať v našej stratégii aj túto schopnosť e, viazania uhlíka a mali by sme vytvoriť v Európe nejaký stimulačný mechanizmus. Toto robí napríklad Nový Zéland a už, e, má ne, už preukázal nejaké pokroky. Prosím preto, e, neočierňujme neustále našich polnohospodárov a pomôžme im. Ďakujem teraz pani Griffin, jedna minúta. Ďakujem. Svetová klimatická núdza sa musí riešiť a musí to byť e, definujúca priorita Európskej únie. Obehová ekonomika, poľnohospodárstvo, doprava, oceány, e, obchodné dohody, ktoré sú priateľské ku klíme, digitalizácia, energetická chudoba, regenerácia regiónov, udržateľné investície, výskum, e, naši občania, výskumníci, všetci k tomu môžu prispieť. Potrebujeme nový európsky zelený díl. Každý komisár a každá európska vláda musí na tomto pracovať simultánne. Čaká nás obrovský klimatický chaos, ak Európa nezačne okamžite konať spoločne, spojene. A tá tranzícia musí byť spravodlivá ku každému európskemu občanovi. Žiaden zamestnanec, žiadna mladá žena, žiaden región nemôže ostať mimo E, ide o vzduch, ktorý dýchame. Musíme počúvať našich mladých ľudí. Nemôžeme už ďalej čakať. Musíme, musíme začať ako Európska únia e, chrániť klímu okamžite teraz. Ďakujem teraz, pán Hojsik, jedna minúta. Chairman. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Áno, Ehm, čaká nás klimatická núdza, je už tu, ale nekonáme podľa toho. Dlho sme ju ignorovali, ale teraz je tu. Či už ide o klímu alebo biodiverzitu. Je to núdzová situácia. Dnes sme mali, museli vzniesť výhradu, aby sme mohli chrániť ehm, včely a našu biodiverzitu. Museli sme vzniesť výhradu voči tomu, čo robia naše vlády. Tento parlament bol zvolený tento rok so silným mandátom konať v prospech klímy a chrániť biodiverzitu. A teraz musíme volať vlády a členské štáty na zodpovednosť. Na jednej strane hovoríme, že e, prestaneme používať uhlie, na druhej strane používame verejné peniaze na to, aby sme do týchto štátov exportovali uholné elektrárne. Na jednej strane chceme obnoviteľné zdroje, na druhej strane máme projekty spoločného zájmu, ktoré budujú ropovody. Potrebujeme konečne zásadnú zmenu a musíme začať volať naše vlády na zodpovednosť. A ja tak urobím a dúfam, že aj vy tak urobíte a že sa k vám pridá aj verejnosť. Ďakujem. Madame Deli, s'il vous plaît. Pani Deli, na jednu minútu, nech sa páči. Nous vivons... Vážení kolegovia, zažívame práve najteplejší rok. Klimatická zmena napreduje, a už má dopad na tie najslabšie populácie. Už musíme skoncovať s konferenciami a s nekonečnými diskusiami. Musíme urgentne odpovedať, a to činmi, skutkami. Tento Európsky parlament musí vyhlásiť stav klimatického eh, eh, bezúkladného stavu do roku 2030 musíme znižiť CO2, e, emisie CO2 a e, musíme zaviesť tak e, daň na um, kerozín. Ide to o boj blaha, za blaho, o boj za naše uh, spoločnosti, pretože to musíme ukázať, že my stojíme pri mládeži, ktorá zostúpila do ulic a demonstruje. Musíme ukázať tejto mládeži, že e, sme pochopili jej posolstvo a máme aj politickú odvahu toto pomenovať a že spovíme, povieme, že budeme konať rýchlo a dobre. Ďakujem na jednu minútu, pán lančini. Ďakujem, pani predsednička. Tie media, medializované protesty podporili katastrofické scenáre a neprišli s riešeniami. Teraz eh, chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 toto je eh, závažný cieľ, pretože to bude zaťažovať občanov a podnikov. Podnik- Taliansko eh, chce dosiahnuť ciele dekarbonizácie 2020. Eh, Všetky krajiny však eh, používajú uhlie, a teda aj drev, hnedé uhlie pre ich energetický mix. Tak potom si kladiem otázku, čo máme robiť? Ochraňovať prírodu alebo potom dodržiavať vyrovnaný rozpočet? Ehm, znečisťovanie sa totiž nezastavuje na hraniciach. Tak potom prerušme obchodné stran, e, vzťahy s krajinami, ktoré znečisťujú, pretože e, pri, tak ehm, prispievajú aj ehm, nelegálne alebo teda nelojálnej konkurenčnej e, súťaži, konkurencieschopnosti s našimi podnikmi. Európska únia by mala konečne nájsť riešenie na túto situáciu. Minute, na jednu minútu pani Klotz. Szanowni Państwo, zacznijmy od faktu, že tak naprawdę... Vážení kolegovia, na začiatok jeden fakt. Nemáme jasnú definíciu klimatických hrozieb. Samozrejme, ja oceňujem všetkých tých, ktorí chcú ochraňovať životné prostredie. Ale čo je to vlastne tá klimatická hrozba? Mohli by sme si pozrieť rôzne videá, hnutia Extension Rebellion a tam e, vidíme, ako tí manifestujúci s, e, robia násilie, ničia budovy a tieto e, osoby si neuvedomujú, že e, sú násilné. Veď oni boli zmanipulovaní na anarchistické ciele. Toto je veľmi nezodpovedné. Pravda je len takáto. Iba bohatí môžu zasiahnuť radikálnymi opatreniami, ale tým budú zasiahnutí práve chudobní, ktorí sú postihnutí energetickou chudobou. Ja som veľmi prekvapená, že Európska lavica spustila takéto iniciatívy, lebo si myslím, že energetická bezpečnosť pre tých najchudobnejších by mali byť našimi prioritami. Uh, Marxistický prúd v posledných rokoch vytvoril viac chudoby. Nedopúšťame sa chudo, rovnakej chyby. Uh, uh, pani Petikainen, uh, komi prístup komisie k ekologickej bezokladnej situácie je taký, že navrhuje nariadenia, ale E, e, to všetko musí byť ovplyvnené e, veľkosťou tej výzvy, pretože musíme dosiahnuť naše rozhodnutia a návrhy. Čiže musíme byť na úrovni tej výzvy a musíme vedieť, ako budeme pristupovať tejto výzve. Po druhé, potrebujeme balík cirkulárnej ekonomiky, potrebujeme e, ďalšie, stop, ďalšie kroky ohľadom trvalo udržateľných finančných opatrení a ďalšie činnosti. Takže e, nezabúdajme na to, že vieme, aká je tá výzva, vieme, ak akými, akými technológiami to riešiť. A áno, máme predsa na to aj peniaze. Máme za nami 27 členských štátov. Thank you for one minute. Ďakujem na jednu minútu, e, pán López. Prezidenta, es evidente que... Ďakujem, pani predsednička. Je samozrejme, že klimatická zmena to nie je hrozba budúcnosti, to prebieha už v prítomnosti. A ak to nebudeme riešiť, tak e, sa dopustíme opraviteľných chýb. Musíme zmeniť um, náš štýl života. Ja som to povedala aj minulý týždeň. Uh, a hovoria nám to aj OSN, hovorí nám to aj OSN, ktorý, e, ktorý chce, e, ktorá chce spravodlivý program, aby ekonomika bola neutrálna a emisie CO2 do roku 2020 neutrálne. Čiže e, ide o to, aby sme konali v daňovej, v dopravnej oblasti aj v medzinárodnom obchode. Toto je dôležitá zmena, ktorú musíme urobiť. Potrebujeme dostatočné zdroje. Um, a potrebujeme European New uh, Green Deal, potrebujeme nové uh, opatrenia, sociálne opatrenia, ktoré podporia tieto klimatické smeny, uh, aby sme zjemnili ich dopad na tých najbezbranejších. Ale keď hovoríme o klíme, tam nemôžeme, nemôžeme hovoriť o nejakej konkurencii. Musíme to urobiť hneď. Ďakujem. Ďalší rečník na jednu minútu. Ďakujem vzťah medzi ľudstvom a zemou sa ocitol v kríze. Vidíme, ako sú ľudia frustrovaní. Iba počas minulých eh, šiestich mesiacov eh, milióny ľudí štrajkovali a demonstrovali, aby politici eh, urobili, čo je v ich silách a ochraňovali prírodu. Musíme ich počúvať Príroda nepotrebuje ľudí, ale my ľudia potrebujeme prírodu. To, ako sa rozhodneme, ako budeme ochraňovať mm, prírodu, tak to bude mať dopad na ďalších 100 e, rokov. Musíme mať ambiciózny e, zelený plán a E, Európska komisia a jej legislatíva musí e, reflektovať e, tento klimatický chaos, ktorým bude čeliť ďalšia generácia. A treba urobiť všetko preto, aby ich to nezničilo. Na jednu minútu pani Paulus. Thank you. <laughs> Vážené dámy, vážení páni, v roku 2009 eh, bol zverejnený dokument, kde eh, sa hovorilo o deviatich planetárnych eh, hraniciach, ktoré nemožno prekročiť, ak na Zemi má naďalej bývať ľudstvo. A tieto hranice sú e, cieľom klimatických zmien. Tieto hranice však boli už prekročené. E, išlo hlavne o biodiverzitu a e, chemické toky, hlavne to, že sa dusík dostával do životného prostredia a preto sa deje to, že niektoré druhy sú na vyhnutie a čo robíme. My vlastne ohrozujeme základ nášho života. Ohrozujeme e, čistý vzduch, e, pitnú vodu a čakáme, aby nová komisia urobila niečo a mm, predložila plán. Čo budeme robiť teda s poľnohospodárstvom, s územným plánovaním a inak totiž to nevyriešime túto krízu. Ďakujem na, minutu, eh, na min, jednu minútu pán Rose. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani predsednička. Eh, kolegovia hovoria tak, ako keby eh, za rohom bol koniec sveta. Ale uh, uh, viete, že klíma sa mení. E, to je skrátka zákon na tejto planéte. Musíme na to prijať nejaké opatrenia, e, ale tie opatrenia nerešpektujú tie modely, ktoré boli naplánované. E, hovoria nám ľudia, že teda budeme mať viac um, uragánov a tak ďalej, ale tie čísla sú stále rovnaké 3 rok, počas troch rokov áno, ľadovce sa stápajú a e, ide totiž to o to, že my sme prežili malú e, dobu, krátku dobu ľadovú, ktorá skončila pred 160 rokmi. Čiže ja si myslím, že nemáme e, dôvody panikáriť a môžeme využívať tie opatrenia, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem, pani Šujca.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 Globálne klimatické zmeny sú zjavné a je zjavné, že majú negatívny vplyv na životné prostredie. Nemôžeme zatvárať oči pred skutočnosťou, že strácame ľadovce, že horí Amazonka. To sme videli tento rok. Tento rok boli zaznamenané najvyššie teploty v auguste 2019 tom eh, roku eh, sa vyskytli najvyššie teploty. Je to najteplejší rok v histórii, takže predtým to nemôžeme zatvárať. Oči musíme konať a súhlasím so všetkými vami, ktorí hovoríte, že to nie je koniec sveta, ale je to naozaj naliehavá problematika, preto je veľmi dobre, že dnes o tejto téme hovoríme na začiatku nášho mandátu, na začiatku práce novej komisie, ktorej členkou budem aj ja. Veľmi sa teším, že pani eh, Ursula von der Leyen Omenová e, má túto problematiku e, na programe dňa. Je to jedna z priorít a o tom budeme hovoriť aj v prvých 100 e, dňoch nášho pôsobenia. A Minulotýždeňová rada e, ministrov hovorila tiež o tejto problematike a tiež sa spomínala mierna e, zelená tranzícia a zabezpečenie dosiahnutia cieľov Parížskej e, dohody. Samozrejme, zatiaľ tie výsledky z New Yorku nie sú až také dobré, ale toto je jeden z, jedno z dôležitých stretnutí, ktoré sa uskutočnilo po Parížskom, Parížskom dohovore. Chceme ešte spomenúť, že je veľmi e, dôležité, aby sme našim potomkom odovzdali našu planetu lepšiu, než sme ju dostali. My ja dúfam, že v tomto duchu budeme ďalej pracovať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo Katrin von Bremt. Um, Vážení kolegovia, ja som optimistka a moje e, posolstvo dnes bude optimistické. Tá téma je komplexná a výzva je obrovská. Vážená pani predsedníčka rady, eh, Európskej rady, eh, mali sme tu rôzne prekážky a ja som si že nová komisia s novým zeleným dílom eh, dostane podporu v tomto parlamente. A roky 2030 až 2050 budú našou ambíciou. Ale nie som naivná. Ak chcete, aby sme boli ambiciozni, tak musíte robiť všetko preto, aby náš priemysel bol ochraňovaný, aby uh, mohol prežiť v tejto strašnej hospodárskej súťaži. Skrátka, potrebujeme zaviesť daň z CO2 aby e, náš priemysel bol ochraňovaný, aby sme mohli dosiahnuť naše veľké ambície. Teraz má slovo pani kolegyňa Čer. Thank you, Chair. Dear Ďakujem, vážení kolegovia. Počúvajme vedu. My e, máme len pár rokov na to, aby sme bojovali proti klimatickým uh, zmenám. Toto nie je radikalizmus, ale toto je fakt. E, ja som z jedných veľký, veľmi chudobných regiónov a e, klimatická kríza sa e, uberá ruka v ruke s ekonomickou krízou, pretože ľudia, ktorí trpia klimatickými zmenami, sú chudobní. Ak klimatické zmeny bude ohrozovať príjem tých, ktorí sú už teraz ohrození, tak to stiaží veci. A toto, tá E, toto je dôvod, prečo potrebujeme transformáciu k cirkulárnej ekonomike. E, e, som veľmi rada, že v Budapešti súhlasili s tým, že treba niečo robiť s touto klimatickou situáciou a ďakujem za túto novú agendu pani van der Leyen. Ale nezabúdajme na to, že potrebujeme silnú regionálnu politiku, ktorá bude pamätať na všetkých Európanov. Minúce. Ďalší rečník na jednu minútu, eh, pán kolega Karem. Milí kolegovia, tie prejavy o klimatických zmenách sa podobajú ako vajce vajcu. Keď ide o to, že máme hlasovať o SPP, tak nie je žiadna naliehavá situácia. Eh, vo Francúzsku eh, po, vo Francúzsku podpisujeme všetky krásne zmluvy a dohody, ale nedosahujeme stanovené e, ciele. Skoncujme e, s, to, s týmto pokritectvom, pretože posledná správa ICCP potvrdzuje, e, že 400 tisíc ľudí budú musieť zmeniť svoje bydlisko kvôli klimatickým zmenám. Je čas na to, aby sme e, konali nerobme žiadne ďalšie vyhlásenia, príjmime text, ktorý bude nedotknutelným zlatým pravidlom a musíme mať eh, eh, imperatívne akcie a ten, tieto akcie budú sociálne, pretože ekológia je sociálna. Ďakujem. Ďalší rečník, eh, kolega van Overtveld. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, všetci súhlasia s tým, že klimatické zmeny sú veľkým, veľkou výzvou. Ale zdá sa mi, že cena trvalej udržateľnosti cirkulárnej ekonomiky by sa mala začleňovať do zóny um, rastu inovačnej ekonomiky um, nielen planéta, ale aj prosperita. Tu treba tiež e, ochraňovať. Uh, hovorí sa, že um, musíme zmeniť celý systém, kde ekonomika uh, len tak prežíva, aj trhová ekonomika prežíva. Uh, a teda spoločný trh prežíva. Po druhé, musíme podporiť inováciu. Musíme sa vyhnúť katastrofickým myšlienkam. Nemôžeme konať sami, musíme mať spojencov. Zvlášť, uh, eh, toto sa chcem spýtať pana Otingera, aká je stratégia pre nás a aliancie na svetovej úrovni? Teraz má slovo na jednu minútu kolegyňa Spiraky. Ďakujem Vážený pán komisár, vážená pani predsednička, Európska únia už dlho bojuje proti klimatickým zmenám. Je to jeden z ambicióznych cieľov, napríklad o 50, zniženie o 50 do roku 2030, teda emisie CO2 musíme dodržať tieto sluby a presnejšie eh, sa správať podľa modelu cirkulárnej ekonomiky. Treba to robiť tak, aby sa všetci to tomu, tomu prispôsobili. Nielen krajiny, ale aj eh, regióny. Potrebujeme aj financovanie. Eh, Európska investičná banka by sa mohla spojiť s bankou pre klímu a využívať Ehm, potom by sme mohli využívať zemný plyn ako palivo. Mali by sme využiť a teda mať ambiciozne ciele. Krajiny ako Grécko by e, e, malo zredukovať svoju ekologickú stopu a e, mať ju neutrálnu v roku 2002. Na to potrebujeme solidaritu. Nech sa páči ďalší rečník. Máte jednu minútu pani Veľká. Ďalší, všetci ďalší rečníci budú mať po jednej minúte. Ja už to nebudem pri každom rečníkovi opakovať. Teraz kolega Belka. Thank you. Transition. Ďakujem pekne. Uh z premena z týchto fosílnych energií si vyžaduje veľké zdroje. Náklady sú v jednotlivých krajinách rôzne. Polsko je e, príkladom, kde sú tieto náklady vysoké. Každopádne to treba urobiť, e, pretože je potrebné e, chrániť životné prostredie a nesmie priniesť všetko len cez uhlie. Polsko žiadalo pomoc e, veľakrát, je to opodstatnené. Každopádne e, poľská vláda e, sa snaží zmeniť tieto veci a prejsť z týchto fosílnych palív na iné. Je potrebné, aby vláda predložila podrobnú, overenú a veľmi dobrú cestovnú mapu, ako postupovať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 Klíma a ekológia nie sú len témami budúcnosti, ale sú to aj témy súčasnosti. Všetko, čo sa deje, tie teploty, záplavy, sucho, to nie je náhodné a je teda jasné, že musíme reagovať veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo je potrebné a trvalo udržateľný zelený plán. Potrebujeme novú jednotnú Európu, ktorá e, združí snahy o ochranu životného životného prostredia s prostriedkami a tiež s požiadavkou po trvalo udržateľnom raste. Kolegyne, kolegovia, potrebujeme naozaj skutočnú tranzíciu aj za pomoci e, rozpočtu e, a musí byť ekologicky orientovaný tento e, rozpočet. Elektrické vozidla, alternatívne, alternatívne vozidla, elektrické vozidla, to všetko nesmie ísť ísť len na ťarchu našich e, voličov, ale musí prispieť aj Európska únia. Ďakujem, kolega Kaf. Ďakujem pekne. Európsky deal uspeje len vtedy, ak e, naozaj spôsobí rozdiel v ľudských životov a bude mať na ne e, dopad. Potrebujeme v transporte skutočnú zmenu. Pán Timmermans a Kadri Simpson majú e, tam veľmi silný prístup. Agenda EU je veľmi dobrý e, bod, od ktorého sa odpichnúť. Prečo? Pretože kvalita vzduchu, výstavba bytov je srdcom tranzície Takže pán Timmermans, e, e, chcem, e, aby teda chce sa zasadiť o aktívne jazdenie, najmä bicyklami. Výsledkom je aj zdravšie obyvateľstvo. Chcem, aby e, ste sa angažovali aj v politike prepravy, aby ľudia cestovali e, menej a, jedno, a, a jednoduchšie. Začneme verejnou bytovou výstavbou a e, poskytnite nám primeranú energiu a tiež zelená realita, tak aby zelené vozidla mohli jazdiť všade tam, kde sú potrebné. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má kol... slovo kolegyňa Evren. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Mesta sú zodpovedné za 70 všetkých svetových emisí CO2, preto e, zohrávajú strategickú úlohu proti, e, v boji proti klimatickému oteplovaniu. Ja som kategorická, pán komisár. Nemôžeme hovoriť o klimatickej núdzi bez toho, aby sme hovorili o mestách Eh, je to jednoduchá konštatácia. Veľmi často mesta, aj metropoly, sa z, eh, sú, sú vynechávané z tej diskusie, zabúda sa na ne. Napríklad Paríž, eh, ja, tam, ja to konštatujem dennodenne, metropola sa dusí a jej občania, zápchy, znečistenie, chýbajú zelené priestory, E, koncentrujú sa tam všetky problémy, ktoré sú zodpovedné za klimatické zmeny. A mesta sú aj prvou obeťou e, napríklad obrovských e, tepelných vln, vln horúčav. Takže mesta sú súčasťou problému aj súčasťou riešenia. Mesta už zavádzajú veľmi inovačné a efektívne iniciatívy. Pán komisár, je potrebné dať mesta do jadra toho zeleného paktu. Merci beaucoup. Als nächstes die Kollegin Laluk Pani kolegyňa Laluk má slovo. Ďakujeme za zorganizovanie tejto e, diskusii. Teraz naozaj potrebujeme ten nový zelený díl. Tam nejde iba o zelené financie, ale e, ide o to, e, čo nás priviedlo v roku 2008 priamo k stene. Nový zelený díl sa má priblížiť spoločnosti. Potrebujeme obrovský investičný plín, e, plán do budov, e, do e, rastlinnej infraštruktúry, do obnoviteľných zdrojov, do dopravy musíme vytvoriť 10 miliónov pracovných miest, aby sme odstránili environmentálnu chudobu. Bude to ťažké, pretože je potrebné naozaj naplánovať tie nové pracovné miesta a musíme zmeniť tú masovú konzumáciu, ale E, je to obrovské riziko. Máme 100 miliónov ľudí, ktorí e, trpia energetickou chudobou a mnohí ľudia strácajú už dnes zamestnania. Máme e, klimatických utečencov, takže musíme to riešiť tu v tomto parlamente. Nasleduje pani kolegyňa Bilbao Barandika. Ďakujem pekne zmeny spôsobené človekom e, v životnom prostredí vytvárajú stále extrémnejšie zmeny a podľa odhadov e, bude dochádzať dokonca ku klimatickej migrácii a k zaplavovaniu pobreží. A my musíme túto hrozbu zvrátiť. Je potrebné e, vyhrať boje ako napríklad boj s mobilitou, alebo otázka s nakladaním odpadov a treba ich vyhrávať v každodennom živote. Navrhujem, aby boj s klimatickými zmenami predstavoval horizontálnu os v rozpočte všetkých eh, verejných organizácií, aby energie, eh, ktoré kontraktujú, boli 100% eh, z neškodných zdrojov. A to musí byť základom aj pri skladaní účtov. A to napríklad, čo sa deje v Baskicku, by by sa mohlo aplikovať ako príklad. Ďakujem pekne a teraz sme slovo pani kolegyňa Mec. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako viete, všetci rastliny môžu byť e, takisto dôležitým skladiskom CO2 a e, mohli by sme takto e, znížiť koncentráciu CO2 v atmosfére zásadným spôsobom každý rok. A takisto k tomu e, prispieva pôda. Pôda to je malý svet mikroorganizmov, červov, e, hmyzu, ktorí môžu žiť e, pod zemou, ak neznižíme, nezničíme tento ekosystém chemickými produktami a nadmerným využívaním pôdy. Potrebujeme v poľnohospodárstve e, ekologickú transformáciu, aby sme obnovili prirodzenú rovnováhu a takýmto spôsobom môžeme bojovať proti klimatickým zmenám. Tak ako potrebujeme zdravý vzduch a e, vodu, potrebujeme zdravú pôdu, ktorá je predpokladom biodiverzity a takisto ochrany klímy. Musíme teda chrániť pôdu. E, potrebujeme rámcovú smernicu o ochrane pôdy. Uh, Ďakujem a teraz kolega Piper.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 Európa konečne presadila Parížský e, e, dohovor, ale je dôležité, aby sme boli aj v problematike plastov globálnymi priekopníkmi, e, vývoj, iniciatíva v súvislosti s vodíkovými technológiami a tak ďalej. Európa musí využiť aj svoju ekonomickú silu a musíme zabrzdiť krajiny v Latinskej Amerike, ktoré plundrujú zdroje spolupracujeme s týmito krajinami aj hospodársky, aby sme ich vedeli eh, vplyvniť. Eh, zelený eh, deal, ale tak, aby to nešlo na úkor ľudí v oceliarstve a v ostatných priemyselných odvetviach. Zelený deal totiž tieto priemyselné odvetvia obmedzi Zelený deal ale vy, bude v prospech celého ľudstva, v prospech trvalo udržať udržateľného životného prostredia. Ochrana klímy musí e, spôsobovať aj radosť e, ľuďom a len vtedy to bude deal dobrý. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega e, Čahín. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemôžeme mať rozprávu o naliehavých problémoch v oblasti životného prostredia, bez toho, aby sme hovorili o opatrenia, ktoré treba urobiť. A to je rozdiel, keď niekto je lídrom alebo sa tak len tvári. A zdá sa, že v tomto dome už robíme e, veľa, ale sme e, najčistejší kontinent. Je pravda, že emisie do vzduchu sa e, zvýšili. Preko si myslíte, že vyrába Čína? My sme predsa najväčší trh spotrebiteľov, čiže máme tú zodpovednosť, že musíme byť lídrami, a to aj v klimatickej diplomácii, pripraviť finančné podpory v oblasti nahradzovania fosilných palív. Nie som presvedčený z toho, čo počujem od pani von der Leyen, že potrebujeme 50-percentné zníženie a iné krajiny 55 to je skutočne klimatická naliehavá situácia a je na čase, aby e, sme boli ambiciózni. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolegyňa Karlsbro. Man. Klimatet behöver EU. Miljö... Pani predsednička, Európska eh, únia sa musí eh, postarať o udržanie klímy, pretože eh, klimatické zmeny sa na hraniciach nezastavia a preto je potrebné konať a to konať naliehavo. Ak by sme mali viac zelených liberálnych riešení, môžeme situáciu zvrátiť skôr, než bude neskoro. Musí to byť aj pre jednotlivca jednoduchšie prijať dobré ekologické rozhodnutie a plitvanie energiou musí stať veľa. Náš systém systém obchodovania s emisiami musí fungovať lepšie. A bolo by najlepšie, ak by sme zaviedli daň z e, CO2. E, Európska únia by mala byť e, celosvetovo priekopníkom, mala by byť motorom pre dohody o voľnom obchode. To je dôležité pre globálnu klimatickú politiku. Musíme to brať vážne a musíme ukázať, že je možné odísť od fosílnych palív, keď to neurobíme robíme my? Ako takéto niečo vôbec môžeme požadovať od iných? Ďakujem, kolega Ainsley má slovo. snažíme sa vyhnúť sa klimatickej katastrofe. Veda v tomto je e, e, jasná. Politici, ktorí e, si vybrali, že to budú ignorovať, ohrozujú e, občanov. 7,6 e, miliónov ľudí na celom svete, veľa z nich deti, sa e, vydalo do ulic a protestujú. Keď sa opýt opýtate, čo e, ste, keď sa deti opýtajú, čo ste urobili, čo by ste im odpovedali. Ja som e, bol e, jedným z prvých v Londýne, ktorého okrsok vyhlásil núzovú situáciu a snažíme sa to vyriešiť do roku 2020 a tiež som istý, že aj britská vláda bude takto postupovať. A chcem povedať, že som bola jedným z tých, ktorí presvedčili EU, aby ukončili skončili eh, po odporu eh, eh, karbonovej, hm, aby sa snažili podporovať karbonovú uhlíkovú neutralitu. Keď totiž to chceme budúcnosť, tak musíme konať a musíme konať teraz. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán kolega Dürk. Ďakujem pekne, pani predsednička. Klimatická situácia je naozaj veľmi závažná, to je všetkým jasné a preto už nepostačuje upozorňovať na túto skutočnosť na našich zasadnutiach parlamentu. Musíme postupovať proti tejto výzve komplexne. Trvalo držateľný vývoj um, má um, nielen ekonomické, ale aj sociálne a konkurenčné um, uh, aspekty ak sa budeme sústrediť len na jeden aspekt, nebude to dobré, to je neakceptovateľné. Preto potrebujeme veľmi spravodlivú fázu prechodu. Musíme sa postarať o to, aby ceny energií pre spotrebiteľov nenarastli skokom a aby e, zásobovanie energiou neohrozilo konkurencieschopnosť našich členských štátov. Môžeme siahnuť aj po určitých dobrých e, príkladoch z členských štátov, rastov. Napríklad v Maďarsku v ostatných 10 ročiach ekonomika rástla a napriek tomu emisie CO2 klesli a tiež ceny energii pre našich obyvateľov. A teraz má slovo kolegyňa Burkhardt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aké iné slovo nám ešte zostáva, než e, núdzová situácia e, použiť pri popise e, životného prostredia. Biodiverzita je stále horšia. Um, núdzová situácia je tá jedna vec, ale druhá vec je, čo skutočne urobíme. Myslím si, že je potrebné postarať sa o reformu spoločnej poľnohospodárskej e, politiky a mm, dotácie by mali e, v tomto pomáhať poľnohospodárom. Mali by sme e, zaviesť skutočne dodržateľné štandardy a normy. Potrebujeme európsku a medzinárodnú politiku na ochranu jednotlivých živočíšnych a mm, rastlinných druhov druhov. Ten zelený deal je predsa investíciou do trvalo udržateľnej e, budúcnosti. E, takže e, to, že teraz hovoríme, že je klimatická situácia núdzová, je len začiatok. Musíme skutočne začať konať. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán kolega Paet. Vážení kolegovia, ak globálna teplota sa zvýši tak, ako sa predpokladá, bude to mať veľké následky. A jednu vec už môžeme vidieť, tie dôsledky vidíme už v Arktíde. Dvakrát rýchlejšie sa zohrieva, ako bolo predpokladané a prispieva to ešte viac k ku klimatickým zmenám. Zodpovednosť za klimatické akcie nemôžu znášať len arktické krajiny. Z nečistenie, ktoré sa tam objavuje, pochádza väčšinou z z Ázie, ale aj z Európy a z Ameriky. Mnoho vlád a spoločností eh, má napríklad záujem o nové navigačné cesty, o nové oblasti pre eh, rybolov a tak ďalej v Arktíde. Ehm, to eh, to, má to dopad aj na bezpečnostnú situáciu v Európe a na celom svete. Ak by sme sa pridržiavali Parížského dohovoru, je potrebné okamžite eh, konať. Eh, musíme sa snažiť eh, chrániť aj arktickú oblasť, aby sme sa vyhli problémom. Kolegyňa Depernek Rinenberg má slovo. Poprosíme hovoriť do mikrofónu. Žiaľ, my ľudia eh, nemáme nejaký zmysel, ktorým by sme priamo eh, pociťovali situáciu životného prostredia a žiaľ, nemáme ani zmysel, ktorým by sme pociťovali dopady nášho eh, konania do budúcnosti. Ehm, naše aktivity totiž siahajú ďaleko, ďaleko za čas nášho žitia. Ehm, nereagujeme len rýchlo, keď tú núdzu pociťujeme, keď ju e, cítime, voniam. E, je to totiž aj zmena kultúr, o ktorú tu ide. My ako spoločnosť musíme každý jeden deň sa naučiť príjmať také rozhodnutia, ktoré nám zachovajú život, akú kultúru mobility potrebujeme, akú kultúru spotreby, akú kultúru jedenia, ako definujeme vôbec blahobyt. A samozrejme tieto poriadkov politické opatrenia musíme e, si nadefinovať a musíme mať aj e, príslušné nástroje a musí to ísť ruka ruka v ruke e, s e, názormi, e, ktoré prichádzajú od vedcov, umelcov, aj politikov. Musíme konštruktívne poukázať aj na tú rozmanitosť možnosti a v rámci týchto kultúrnych zmien my ako Európska únia musíme urobiť veľký pokrok, aby sme aj našu klímu a našu vlastnú rôznorodosť dokázali dobre chrániť. Ďakujem pekne, kolegyňa Bent. Pani predsednička, kto vyvoláva núdzovú situáciu, musí musí si uvedomiť, že e, prechádza tým moc na exekutívu a môže to viesť až k obmedzeniu ľudských práv a v mierových časoch by sme s tým mali zaobchádzať e, opatrne, ale my e, poslanci by sme sa nemali nechať učičíkať tým, že vedie toho na nás toľko v budúcnosti. Všetky opatrenia je potrebné preskúmať aj z toho pohľadu, či prispievajú k čistote našich vôd, ovzdušia, či celkovo prispievajú k dobrému životnému životnému prostrediu v mestách či Berlíne, Londýne, partnerských mestách, Jakarta, Mexiko a tak ďalej sa e, kopia problémy vzhľadom na hustotu dopravy. V mestách ale máme e, aj veľa know-how a inovácií, e, takže sú potrebné inovatívne riešenia týchto ekologických problémov. A moje odporúčanie komisii znie, treba si uvedomiť, aké sú potenciály týchto miest a pri regulácii na to príslušné príslušne reagovať, aby sme e, spoločne e, sa postarali o klímu a e, o budovanie našich miest tak, aby boli v súlade s klímou. Ďakujem pani kolegyňa Pereira. Pani predsedajúca, niekedy musíme vysvetľovať, prečo chceme niečo robiť, ale nie dnes. Dnes naše podniky